Ďakujeme pekne pani Kosta za tieto doplnkové informácie kolegom. Teraz prejdeme k ďalším oznámeniam. Po odstúpení Pavla Iglesiasa a Fernanda Maura Baranderana parlament podľa rokovacieho poriadku berie na vedomie, že ich kreslá sú voľnené do 8. oktobra a 25. novembra a bude informovať príslušné národné orgány v tejto súvislosti. Okrem toho,